Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa e, posadili. Mali by sme začať. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že môžem tu privítať dezignovaného pána komisára Dimitrisa Avramopuloso na vypočutie výboru e, pre e, občanské slobody vnútro v priebehu dnešného dňa E, budeme e, e, mať vypočutie dezignovanej pani komisárky Jurovej o otázkach spravodlivosti a neskôr budeme hovoriť o základných právach a mm, mm, právom, právnom prepačte štáte. Dnes budeme klásť otázky pánovi Lizmovi komisárovi Avramopoulosovi e, e, ohľadom migrácie a vnútra je prvý komisár, ktorý bude mať v posobnosti túto problematiku. Myslím si, že všetci e, členové výboru si, si vedome významu podľa prílohy 16 s pravidlami postupu Parlament musí mm, vyhodnotiť dezignových komisárov na základe všeobecnej kompetencii, podpore európskej veci a e, osobnej nezávislosti. Musí e, e, mm, vyhodnotiť ich poznatky ohľadom predpokladaného portfólia a komunikačnej schopnosti. Chcel by som vám pripomenúť, že e, pán dezolný komisár e, zodpovedal e, písomné otázky, dve všeobecné otázky, ktoré pripravila konferencia predsedova, tri konkrétne otázky výboru líby. Dezolný komisár písomne zodpovedal tieto otázky a preklady máte do všetkých jazykov budeme mať nasledovnú štruktúru našej diskusie dezignovaný komisár e, dostane možnosť e, viedriť sa, povedať úvodné slovo trvaním maximálne 15 minút po tomto úvode. E, budeme mať možnosť položiť 45 otázok a vypočuť si odpovede. Otázky budú klásť e, poslanci 3 e, minúty na každú otázku, 1 minútu na samotnú otázku 2 minúty na odpoveď. Prvé kolo otázok budú klásť predstaviteľ politických skupín na konci vypočutia. Pán dezignovaný komisár bude mať k dispozícii 5 minút pre záverečné vedrenie. Pripomínam, že budem veľmi prísne dodržovať časový harmonogram. V prípade, že to nebudete rešpektovať, potom e, e, kolegovia, ktorí sa e, dostanú na koniec, nebudú mať možnosť viedriť sa. E, tlmočenie je zabezpečené do 23 jazykov, to znamená, že môžete hovoriť aj e, rodnou rečou. Majte prosím vás na zreteli, že vzhľadom na potreby tlmočenia treba sa vyjadrovať e, opatrne a pomaly. Túto diskusiu vysielame na živo na websajte parlamentu, zároveň budete môcť si to neskôr pozrieť na rovnakom sajte Veľmi rád odozdávam slovo eh, dezignovanovi komisárovi pánovi Avramopoulosovi. Eh, Vážne pán eh, Avramopoulos, máte 15 minút k dispozícii, máte slovo.